Parlament jasne povedal, že solidarita je pre nás najdôležitejšia a tešíme sa z toho, že pani komisárka nás tomto podporuje. Týmto diskusiu končím, prejdeme k ďalšiemu bodu programu. A to sú jednominútové vystúpenia. Ako prvý Nikolás Chontis. Štokir je Πρόεδρε. Ďakujem, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Viete, že moja krajina Grécko sa nach- opäť ocita vo volebnej kampanii. Pred dvomi dňami predseda Európskeho parlamentu bol v Grécku a keď sa stretol s mm, gréckým prezidentom, tak eh, ho zavolala práve gréckého prezidenta pani Merkelová a ona mu radila, aby v tom čase e, boli, bolo aj referendum, e, či občania akceptujú tieto e, opatrenia, alebo chcú opustiť eurozónu. Pán Šulc videl, ako to odsudzujú všetky politické sily, takže pán predseda, dalo by sa očakávať, že tu nebudú odmietnuté pozície opäť predstierané Eh, mala tu byť nejaká demokratická deklarácia, podporiť eh, grécky postup. Takéto eh, intervencie porušujú demokraciu nielen v Grécku, ale v celej EÚ a očakávam, že predseda Európskeho parlamentu sa k tomu vyjadri. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Landsmergis. <coughs> Pán predseda, kolegovia, sme svedkami eh, mismanagementu našej parlamentnej práce. Eh, niečo, čo bolo schválené, neskôr zrušila konferencia predsedov. Potom je tu rokovanie EU-Azerbajdžan. Žiadne parlamentné pravidla neuvádzajú, že dokument, ktorý bol prijatý, sa môže následne ešte zmeniť vo svojej podstate niekým iným než parlamentom. Ehm, vymazanie časti textu, textu bolo oznamené ako v súlade s pravidlom 216, ktoré je ale o niečom inom Čiže ako bude korigovaná táto chyba, keď sa odhalí v texte po hlasovaní. Ale toto nie je ten prípad, korigendum, tak ako bolo rozdané, nevyzerá legitímne. Uh, uznesenie zákone v takej forme, v akej ju parlam, uh, mm, v akej ho parlament schválil. Ďakujem pekne. A ďalej dostane slovo pán Cortés Lastre. amennyiben nincs itt, Derek Wokan követ. Zdá sa, že tu nie je, takže dostane slovo Derek Wong, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem privítať Fond na spojenie Európy. V, to je e, na ten nový finančný rámec po roku 2000 ešte sú v Európe obrovské projekty <clears throat> na infraštruktúru, ale treba tam viac investovať. E, vo Walese, v mojej krajine, dopravná infraštruktúra ešte stále chýba. Na napríklad elektrifikácia železníc medzi Londonom a západným Walesom, ktorá je absolútne nevyhnutá pre naše hospodárstvo. Vláda Spojeného kráľovstva navrhuje, že tá elektrifikácia sa bude financovať len po Cardiff a ja by som chcel ich vyzvať, aby to um, financovali až po Swansea, pretože je to dôležité pre ekonomiku uh, Walesu, ale ak to odmietnú, mali by spolupracovať s inými, napríklad aj s veľskou vládou, aby zabezpečili, že tento projekt sa zrealizuje. Mali by mať plán B, ktorý by mal obsahovať eh, aj eh, možnosti eh, takýchto plánov, keď budú k dispozícii. Ďakujem pekne. Pani Bilbao Barasieta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. 9. Eh, mája sme sa mali schválenie manifestu, kde eh, my, baskockí európisti, Európania eh, sa zasadzujeme o realizáciu Európskeho domu. Potrebujeme sa sústrediť na integráciu, ktorá vidí alternatívu z mm, globalizácie, ktorá tiež zasadzuje mm, alternatívne mechanizmy a chceme Európsku ekonomickú vládu, ktorá um, vráti finančný systém k svojej tradičnej úlohe, aby podporovala produktívnu ekonomiku ako tvorcu um, sociálneho blahobytu. Musíme zabezpečiť konkurencieschopnosť a maximálny impuls, uh, ktorý sa bude orientovať na uh, nízkoemisnú ekonomiku. Potrebujeme uh, zväčšiť, zrýchliť rast a zamestnanosť a zriadiť štruktúry koheznej politiky. E, musíme odmietnúť e, diskrimináciu e, menšín, keďže sme ľudské bytosti, ktoré máme svoje práva. Chceme definitívne novú Európu, ktorá sa bude odvolávať na tvorbu sociálneho modela, ktorá bude tiež spravodlivá a užitočná. Ďakujem. Ďalší rečník. Nikos Krihogélos úr a zöldek részéről. Mm, pán Nikos za Ďakujem, pán predseda. V Grécku sa momentálne realizujú opatrenia, proti ktorým protestuje spoločnosť, ale Ehm, dali sa uplatniť aj vyváženejšie opatrenia. To v tom novom memorande už vôbec nie je obsiahnuté. Jeden príklad. Krajina napríklad e, veľmi závisí od dovozov ropy a v tom Grécko nie je ojedinelé. Grécko trpí krízou a veľmi drahými dovozmi. To je veľmi dôležité pre hospodárstvo a je to obrovský e, podiel na obchodnom deficite. Jedna z oblastí je, že Ročne sa musia uhradiť e, dovozy na produkciu elektriny v miliardovej výške. Čiže v tom memorande sa malo poukázať aj na energetickú efektívnosť pri využívaní prírodných zdrojov. To sa ešte stále dá zlepšiť a mohlo by to zlepšiť aj financie, pracovnú situáciu a myslím, že zmena v tom memorande by sa mala udieť a mala by ísť týmto smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Savarakos. Nikolaus Salafrakos. Ale zdá sa, že žiaľ tu nie je. Takže pán Benev. Tato, Kolegy, imunitet mi je potrpken. potъпкан. Ďakujem, vážený pán predseda, vážení kolegovia, som politicky prenasledovaný a je na to dôvod. Existuje totiž to spor medzi politickými odbormi. Polícia prišla a zatkla niektorých aktivistov a niektorých ľudí a medzi nimi aj mňa uh, so mňou zachádzali ako s kriminálnikmi. Uh, niektorí ľudia boli ponižení. Premer je zodpovedný za tieto represie, ale uh, podporuje ľudí, aby robili špinavé veci. Um, Európska únia ignoruje moje signály a komunikuje s Borisunovom tu chýba demokracia a je mi ľúto, že musím konštatovať, že aktivita európskych inštitúcií, alebo teda ich nečinnosť môže viesť k poškodeniam ľudských životov. Čiže apelujem na politických vodcov, aby zakročili. Ak dôležití ľudia hovoria, že e, vláda zakročí proti týmto ľudím, tak potom e, budú musieť požiadať o azyl. Kam máme ísť? Do Moskvy, do Washingtonu alebo e, do Pekingu? Благодаря ви, господин председател. Toto sú udalosti z Bulharska. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. No a teraz sa dostáva slovo pán Kelly. Nech sa páči. Dohoda o fiskálnej stabilite bude 31. mája, o nej sa bude hlasovať v referende, ale chcel by som teraz odsúdiť nedemokratickú povahu diskusie. Narúša sa demokratický proces. To stanovuje, že ako strana v referende musí dostať všetky strany musia mať rovnaký priestor v médiách. No a, a tu je tu je impuls pre všetky pochybné strany, aby reagovali na referendum. No a okrem toho je tu absolútna nedemokratická povaha bez uh, ako je napríklad Declan Gandley, ktorý prepadol v e, európskych voľbách v roku 2009 no a dnes e, sa podá, pod, vytvorí platforma pre podobných uh, politikov pán Gandli a Konstantin Goržiav e, vytvorili uh, e, spratovskú spoločnosť vo Švajčiarsku. Táto spoločnosť bude e, profitovať z finančnej nestability v Írsku. Na stránke sa hovorí, že je to bezpečná správa pre aktíva počas krízy. nož keďže zdá sa čoraz dôležitejšie mať stabilnú správu v krehkej ekonomike a nestabilnom bankovom sektore EÚ. Myslím, že táto platforma pre pána Ganliho je úplne nedemokratická, hlavne keď ja si uvedomíme, že 11 z 12 poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú referendum, sú ignorovaní. Ďakujem pekne. A következő felszólaló Ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom, alebo ďalšou rečníčkou je pani Maria Kopa. Ďakujem veľmi pekne. Voľby 17. júna v Grécku sú jedny z najdôležitejších Grécku od druhej svetovej vojny. Ľudia budú rozhodovať o tom, či chcú zodpovednú vládu, ktorá ich viede z krízy, alebo podľahnú eh, populizmu. A v takýchto kľúčových chvíľach, keď eh, sa hovorí o dilemách, o veľmi dôležitých eh, Eh, rozhodnutiach, tak Európska únia eh, nepomáha vždy eh, v komentároch. Pozrite sa na návrh pani Merkelovej vedeniu Grécka o referende o eure v rovnakom, ktoré by sa uskutočnilo rovnaký deň ako voľby. Toto mešká mi takýto návrh, mešká minimálne rok, pretože táto vláda nemôže navrhnúť referendum, pretože nie je žiadny parlament, ktorý by túto myšlienku alebo tento návrh schválil. A nemôžeme my to navrhnúť, pretože naši partneri to chcú. Keď sa Pasok podobnú otázku spýtal pred pár mesiacmi, tak to podnítilo také burlivé reakcie zo zahraničia a hlavne kancelárka Merkelová reagovala veľmi podráždenie. Je dôležité, aby ľudia zaistili nevytvárali ani dojem zasahovania do vnútorných záležitostí inej krajiny. Grécko potrebuje pomoc a nie hrozby. Ďakujem veľmi pekne. No a ďalším rečníkom je pán Skilakakis. Ďakujem, predseda. Uskutočnila sa rozpráva o možnom odchode Grécka z eurozóny, dokonca aj z Európskej únie. hovorí viac ľudí, ako by, alebo v týchto otázkach sa vyjadruje viac ľudí, ako by sa malo vôbec. No a ešte pred júnovými voľbami Grécko sa dostáva do krízového stavu. Potrebujeme vnímať nielen hospodársky aspekt, ale tiež a sociálny a geopolitický aspekt takýchto krokov. Ak rozdelíme Grékov na za a proti európskych, tak uvidíme, či áno alebo nie, budú hlasovať za alebo proti politický systém, ktorý uvedol Grécko do situácie, v ktorom sa práve, v ktorom sa práve nachádza. V ktorej sa práve nachádza. My musíme hľadať a budovať produktívne Grécko. Nezaslúži si tú situáciu, v, ktorom sa práve, v ktorej sa práve nachádza. Za ostatných pár rokov vedenie Manažment Grécka bol veľmi produk- e, problematický, hlavne z hľadiska produktivity a produktívneho, produktívnej krajiny. A aktivita v priemyselnej priemysle e, má tiež svoje priority pre Európu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnováha medzi disciplínou a rastom v európskom finančnom systéme musí viesť európskych lídrov k tomu, aby vyvíjali nátlak na Grécko aj v kontexte volieb. Treba myslieť aj na rozruch, ktorý to spôsobuje na trhoch. Nové pracovné miesta eh, sú eh, ničené, sú noví nezamestnaní a to sa ozrkadluje v celej EÚ. Keď sa pozrieme na voľby v Nemecku, Taliansku, vo Francúzsku, miestne alebo mm, prezidentské, tak potom e, vidíme všeobecné e, odmietnutie e, rozpočtovej disciplíny. Nemecký prístup sa teraz uvoľňuje a to je dôležité na zachovanie európskej súdržnosti a taktiež na prežitie eura. Musíme sa ubezpečiť o tom, aby e, túžby a názory európskych občanov boli rešpektované a kvôli e, solidarite sa musíme zamerať na realistickejšie riešenie, napríklad eurodlhopisy a tak ďalej. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pán Triandi Fidelis.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 kolonializáciu Izraelom. Sú tu veľké škody spôsobené Izraelom. Týka sa to tak e, fariem ako e, domovou v posledných desiatich rokoch izraelskí kolonialisti e, ničili majetok palestínčanov. Musíme sa ubezpečiť o tom, aby izraelská expanzívna politika skončila, pretože je veľmi ničivá. A taktiež je to škodlivé pre európskych daňovníkov, pretože pomoc plinie z prostriedkov európskych daňovníkov. Ďakujem pekne, pán Cortis. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Čím ďalej, tým viac sa hovorí o unesených deťoch. 200 až 300 tisíc e, detí, vlastne, ktoré sa ani nenarodili kvôli potratom medzi 80. a 90. rokmi. No a potom sú taktiež kradnuté deti, napríklad e, väzenkyň a tie sú potom umiestňované do e, veriacich rodín. A boli to práve sestry, ktoré deti umiestňovali do takýchto veľmi konzervatívnych rodín a Ja myslím, že by sa táto otázka mala naďalej riešiť. V Španielsku uh, musí tieto prípady objasniť spravodlivosť. Je to súčasť boja proti obchodovaniu s ľudskými tvormi a mnohí e, otcovia a matky nebudú ani nikdy poznať svoje deti. <clears throat> Ďakujem pekne. Pán Brons ako ďalší rečník. Ďakujem pekne. Snažiť sa zachrániť krajinu od dlhov tým, že sa presadzuje rozpočtová disciplína a nezamestnanosť, to nie je eh, odlišné od toho, čo Spojené kráľovstvo robilo eh, v 19. storočí, keď eh, boli uväzňovaní dlžníci. To platí pre Grécko, ktoré má znížiť svoju zadlženosť ale musí sa taktiež zvyšovať e, produkcia, pretože inak to bude zvyšovať infláciu. To, čo je fyzicky možné, e, má byť možné aj finančne, z toho vychádzame. Keď budeme mať e, isté práci v oblasti infraštruktúry, keď sa budú vzdelávať nezamestnaní, tak potom jednoducho tí druhí budú môcť robiť to prvé. A dá sa vyhnúť inflácii? Áno, ak sa vlastne splatí projekt, až keď bude dokončený tým sa zvýši eh, aj ponuka služieb a tovarov. Eh, keď sa zvýši eh, peňažná mena, tak sa to dá vyvážiť, ak budú uplatňované správne pravidlá. Ďakujem pekne, pán Gutieri. Ďakujem pekne, pán predseda. Viete, že v Európe sme nedávno oslavovali Medzinárodný deň práce, pripomína dobre pracovné a sociálne výsledky, ale dnes tieto výsledky sú ohrozené vládami, ktoré nanúcujú rozpočtovú disciplínu a ignorujú váhu, ktorú e, to predstavuje pre pracovníkov a ich rodiny. E, teraz je to už nielen finančná, ale aj sociálna kríza. Musíme počúvať pracujúcich, musíme byť ich hlasom. Uh, a, a treba možno, že zvyšovať investície a potom stimulovať e, zamestnanosť, hlavne v prípade mladých. Oni majú na to právo. E, Európe je najvyššia miera nezamestnanosti e, za posledných 50 rokov a to, čo presadzuje e, Rada EÚ, e, nie je riešením a preto ja podporujem uznesenie Ruského parlamentu, ktoré chce vytvoriť zábezpeky pre e, mladých Európanov a každý má mať právo pracovať a a taktiež má mať právo na ďalšie vzdelávania, taktiež má mať nárok na prácu po štyroch mesiacoch nezamestnanosti a tieto zábezpeky sú veľmi dôležité. Mohol by na to slúžiť Európsky sociálny fond. Pani Suza, nech sa páči. Obrigada, Sr. Presidente. A 17 de junho o povo grego vai a votos. Ďakujem. Gréci budú hlasovať o svojej budúcnosti, o budúcich životoch. A je preto nepriateľné, Eh, čo povedal na stretnutí G8 pán Triše, bývalý predseda Európskej centrálnej banky, navrhol, aby ľudia stratili právo hlasovať. Eh, aby sa nahradila demokraticky zvolená vláda, ktorá vlastne sa chce brániť eh, šetreniu. Aby sa nahradila komisármi z Bruselu. Európa je demokraciou, Ide tu o solidaritu a nemalo by to byť uh, uh, nútené uh, odobranie moci ľuďom. Prosím, volám a vyzývam vás, kolegov, aby sme si položili otázku, či sme pripravení uh, akceptovať takýto kolonializmus, uh, kolonializmus európskych občanov. Som, presvedč- uh, som presvedčená, že ľudia to odmietnú. Teraz má slovo pán Tudor. Dámy a páni, každodenne vidíme šokujúce skutočnosti. Napríklad e, i bezbranných ľudí, ktorí, ktorých e, e, kúšu psi. Prípad 38-ročného e, človeka, ktorý v Taliansku e, bol vo vezení, ktorý bol e, bytý Eh, potom držal hladovku, nikto mu eh, neveril a po 50, rok, eh, po 50 dňoch hladovky nakoniec zomrel. Takéto nedôstojné podmienky možno vidieť, vidieť i v boji pro, proti ekologickým aktivistom. Vidíme tiež, že sú tu celé útočné jednotky, ktoré sú pozuby ozbrojené a spojujú proti ľuďom, ktorí sa nedokážu brániť. A tieto politické e, e, gorly si myslia, že e, demokracia im poskytne ochranu, ale ľudia majú vždy pravdu, nie sluhovia potentátov, ktorí, ktorí despoticky vládnu ako keby bol v inej forme e, znovu ožil Hitler. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predsedajúci. Demokratické voľby v Grécku, Fínsku a vo Francúzsku ukázali občanom, občanov, ktorí protestujú proti úsporným opatreniam a zastaralé recepty, ktoré sa vnúcujú e, pod zámienkou rozpočtovej konsolidácie zmeny, e, ktoré sa objavujú vo Francúzsku, dávajú nádej, že tieto neoliberálne politiky sa ukončia a zodpovedajú sa od, e, otázky, ktoré ľudia kladú. Dúfam, že 17. júna Grécko zvolí vládu, ktorá zostane e, v eurozóne, pretože sú tu potenciálne negatívne dopady na južné krajiny, na juhu Európy, i celý európsky finančný systém. Komentáre pani Merklovej a ďalších lídrov proti e, Grekom sú neopodstatnené a nemiestné. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Portugalsko e, upadá do úzadia, pokiaľ ide o ekonomiku a civilizačný pokrok. E, rozhodnutia Medzinárodného menového fondu sú útokom na tých, ktorí sa snažia zabrániť vláde, aby implementovala útok na vlastné obyvateľstvo. Je to ďalší útok už na oslabenú demokraciu. Prerušenia a Eh, zvýšené platby, eh, útoky na vymoženosti, eh, dovolenky a tak ďalej, oslabovanie kolektívneho vyjednávania, milióny eur sa odoberie týmto spôsobom Portugalcom. Oveľa viac pracovných miest sa škrtne a toto v dobe, kedy nezamestnanosť už je na historicky najvyšších hodnotách je na čase, e, poviem to znova, je na čase e, e, povedať, že už to stačilo. Ďakujem a teraz zoznam je uzavretý a dostávame sa k ďalšiemu bodu našeho programu. Teraz budeme hovoriť